program komisie na rok 2014. Je to vyhlásenie komisie. Nemáme tu ani žiadne catch DI, ani modré karty, ale máme zhruba 40 minút dis- uh, e, diskusii. Máme tu pánu predsedu Ševčoviča a ďalších e, členov. Poprosím, aby ste e, sa snažili dodržať tento čas, aby sme E, nezmeškali potom e, udelenie Sacharovej ceny. Takže teraz dostane slovo za komisiu pán podpredseda Ševkovič. Mároš, nech sa páči, máš slovo. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení páni poslanci a pani poslankyne. Je mi veľkou cťou, že tu môžem predstaviť pracovný program komisie na rok 2014. Tento pracovný program je kombináciou intenzívneho dialog medzi našimi inštitúciami a zasadnutiami výborov konferencie predsedov v oktobri ako aj diskusie, ktorá prebiehala vo formu štruktúralného dialogu. Politický dialog pomáha vytvárať skutočný konsenzus o kľúčových politických prioritách. A to znamená, že keď začneme voľby, tak občania uvidia, že tu máme naozaj stanovený cieľ, ako je napríklad dokončenie bankovej únie a vytvárenie väčšieho počtu pracovných miest. Komisia je odhodlaná udržať tempo práce ktoré zaviedla pri reformách v minulých rokoch. Okrem obmedzeného počtu nových iniciatív, komisia sa zamerala aj na ukončenie legislatívnej práce v oblasti kľúčových návrhov, ktoré sú už na stole. A parlament e, dúfame, že nás podporí. E, my by sme chceli realizovať to, čo bolo dohodnuté bez akýchkoľvek omeškaní. Je naozaj mimoriadne dôležité e, dosiahnuť dohodu o novom rozpočte, pretože to je katalizátor nových reforiem a investícií v komunitách v celej Európe. Vítam e, pozitívny prístup k viacročnému e, rámcovému programu finančnému rámcu, ktorý bol odsúhlasený včera. My budeme musieť čo najskôr zavieť tento viacročný finančný rámec eh, v časoch krízy. Eh, vážení poslanci a poslankyne, my sme naozaj tvrdo pracovali, aby sme eh, čo najviac znížili negatívne účinky krízy a opäť získali dôveru občanov Európskej únie. My nemôžeme zaspať na Vavrinok, musíme ďalej pokračovať. Komisia Minulý týždeň začala Európsky semester 2014. Eh, Je to už naozaj dobre známa práca, eh, ktorá bude mať budúci rok aj sociálny eh, rozmer. Vyšaduje si však aj rozpočet, ktorý bol uverejnený minulý piatok. Práca pokračuje aj na EMU, zatiaľ čo zabezpečujeme plnú demokratickú kontrolu. Jednotný dohľadový mechanizmus treba zaviesť v rámci bankovej únie a treba zaviesť aj uznesenie, ktoré sa týkajú bank a hospodárskej obnovy do konca e, tohto volebného obdobia. Takisto sa musíme zamerať aj na to, ako môžeme e, pomôcť tým, e, pre ktorých sa hospodárska obnova zdá byť iba vzdialenou víziou a nie realitou. Musíme podporovať mladých ľudí, musíme ďalej vyvíjať tlak na členské štáty, aby využili európske finančné prostriedky inteligentne a efektívne a pomohli mladým ľuďom. Šesť členských štátov už poslalo svoje e, plány, ktoré sa týkajú pracovných miest pre mladých ľudí a dúfame, že aj ostatné štáty pošlú svoje plány do konca roka, e, tak aby 6 miliard eur venovaných programov pre mládež bolo využitých e, efektívne. Prístup k finančným prostriedkom je ďalšia priorita. Máme tu zmeny kohezných pravidiel. Budeme tu mať nové finančné nástroje pre malé a stredné podniky. Komisia takisto pracuje ďalej na zelenej knihe o financovaní ekonomiky na rok 2014. Hospodárska obnova je ešte stále krehká a musíme preskúmať plný potenciál jednotného trhu a musíme sa snaží dosiahnuť konkurencie schopnosť vo všetkých sektoroch. Európa potrebuje modernú priemyselnú bázu. Tento parlament venoval veľkú pozornosť návrhom, ktoré sa týkajú jednotného trhu. Parlament sa venoval elektronickému podpisu, platbám a ďalším bankovým záležitostiam. Všetko toto pocite priamo aj občania. Energetika je veľmi dôležitá pre mnohých európskych občanov. Preto musíme pokračovať ďalej vo svojej práci, aby sme mali naozaj e, jednotný trh pre energetiku. Musíme sa pozrieť aj na e, dlhodobé vízie týkajúce sa energetiky. Komisia začne zavádzať jasný e, rámec pre energetickú politiku aj po roku 2020. Vážený parlament, my sme komunita hodnot a v časoch, keď sa zameriavame na ekonomiku, nesmieme zabúdať aj na ostatné hodnoty, na slobodu, prosperitu. Musíme rásť a vytvárať pracovné miesta a preto musíme naďalej podporovať a rozvíjať slobody našich občanov. Musíme sa prispôsobovať novým hrozbám a výzvam napríklad budúci mesiac budeme musieť dokončiť e, rámec pre ochranu osobných údajov, e, pretože to pomáha občanom uplatňovať svoje práva a slobody a bezpečnosť ich súkromných údajov. Musíme ďalej aj zbaviť o budúcnosti Európy. A takisto e, musíme ukončiť aj rozpravu o financovaní európskych politických strán ešte pred voľbami. V roku 2014 budeme musieť obhajovať európske hodnoty a záujmy po celom svete. Budeme sa ich snažiť uplatiť na celom svete. Humanitárnou pomocou a rozvojom zameraných na tých, ktorí túto pomoc a rozvoj najviac potrebujú, budeme prispievať k tomu, aby Európska únia bola pevnou kotvou v našom regióne. Pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, toto je najvyšší čas, aby sme zamerali svoju silu na to, aby sme využili ešte zostávajúce volebné obdobie. Musíme sa postarať o to, aby viacročný finančný rámec začal včas. My sme zdieľali spoločné hodnoty a snažili sme sa dosiahnuť spoločné dobro pre Európsku úniu. Dúfajme, že aj v posledných mesiacoch tohto volebného obdobia budeme pracovať v podobnom duchu a ukážeme európskym občanom, že vieme bojovať za silnejšiu, jednotnejšiu, otvornejšiu Európu pre celý svet. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Teraz budeme pokračovať. Eh, eh, tejto diskusii e, rôznych parlamentných skupín. V prvom rade za EPP dve minúty, dve a pol minúty dostane slovo pán Seja. Ďakujem veľmi pekne. Um, pán predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o pracovný program komisie na rok 2014, je veľmi dôležité, aby sa v ňom rešpektovali tie zásady, o čom hovoril aj pán komisár, najmä tá skutočnosť, že by sme sa mali zameriavať na priority. A pokiaľ ide o PP, tieto priority sa vzťahujú napríklad na industrializáciu, tvorbu pracovných miest a myslíme si, že aj v tomto smere je dôležité bojovať proti nezamestnanosti mládeže, pomáhať malým a stredným podnikom a vytvárať všetko, čo je potrebné aj pre fungovanie eurozóny. Je potrebné tieto prvky neprestajne overovať, pretože konanie na Európskej únii e, predstavuje pridanú hodnotu pre konanie na národnej úrovni, ale európsky občania by nemali mať pocit, že Európska únia zasahuje tam, kde by sa mali riešenia hľadať na miestnej úrovni. Občania by mali mať pocit, že Európska únia pomáha národnej úrovni a pomáha im nájsť riešenia. To znamená, že tento test pridanej hodnoty je nevyhnutné robiť e, za každým. Dôležitá je aj ďalšia vec. Musíme nechať členské štáty, aby si hľadali najlepšie riešenia, pretože v krizovej dobe zrejme by sme nemali aplikovať tie riešenia, ktoré sa osvedčili v minulosti, ale teraz by sa nemuseli. To platí pre všetky aktivity. Európskemu parlamentu treba v tomto smere pomôcť, pretože my môžeme e, takisto z tohto vyvodzovať závery. Nadmerná regulácia nie je dobrá, ale nie je dobré ani keď sa nepomôže v prípade, že miestne riešenia nefungujú. Takže pokiaľ ide o implementáciu pracovného programu komisie, osobitnú pozornosť treba venovať skutočnosti, že toto je rok, v ktorom komisia, rada a Európsky parlament, parlament musia dokázať, svoju pridanú hodnotu. Musia dokázať, že pridaná hodnota EU je nevyhnutná a že bez nej by to mohlo byť e, zle. Ďakujem pekne v mene socialistov. Slovo dostane na 2,5 minúty pán Enrique Guerrero. Ďakujem veľmi pekne pán pre, predsedajúci. Zaujala, zaujali ma posledná slova pána podpredsedu komisie. Skutočne musíme E, ukázať občanom Európskej únie v nasledovných mesiacoch, že sme schopní zareagovať na ich obavy a ich potreby. Moja skupina nechce, aby e, komisia podláhla nejakému e, nejaké ilúzii, že končí jedno volebné obdobie. Skutočne musíme rozmýšľať nad ťažká, ťažkosťami, ktoré v súčasnosti existujú. Existujú isté prioriny. E, musíme isté chýry, musíme nejaké mýty z, skutočne odstrániť. Ide o to, aby všetci zamestnanci, aby došlo k trobe pracovných miest a najmä e, zamestnanci, ktorých, ktorí vidia rizika, ktorých pracovné miesta sú odmietané. Ďalej musíme ísť musíme bojovať skutočne proti nezamestnanosti mladistvých. V 15 členských štátoch je až 20 až 30 v šiestich je ešte viac ako 40 dva, v dvoch členských štátoch je viac ako 50 na nezamestnanosť mladistvých. Len 6 krajín prijalo zatiaľ schému eh, obrany, ochrany pracovných miest a myslím si, že musíme skutočne urobiť maximum preto, aby sa rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými krajinami, aby sa rozdiely v makroekonomických kondíciách, podmienkach vyrovnali. A toto je skutočne rozhodnutie, ktoré potrebujeme. Zníženie fondov z ESF v čase veľkej krízy je niečo, čo tiež ide zlým smerom len vtedy, ak sa nám podarí získať 25 z fondu, len vtedy sa nám podarí udržať súčasné politiky, súčasnú sociálnu politiku zo strany OSF a nie znižovať ju v nasledovných rokoch, keď musíme čeliť sociálnej kríze, ktorú sme vôbec neočakávali v tomto rozsahu. Ďakujem veľmi pekne, Henrike. Teraz v mene Alde. Andrew Duff, náš priateľ, dostane slovo. Ďakujem pekne Pán predsedajúci, liberálna skupina víta nabitý program, pracovný program komisie, ktorý nám predstavuje, ako i ciele, ktoré chce završiť do konca mandátu. Musím povedať, že návrh pracovného programu komisie myslím si, je veľmi dobrý z hľadiska komisie i parlamentu. Čo však chýba tomuto programu, je e, otázka Rady ministrov a jej úlohy v spoločnom programe práce pre všetky inštitúcie. Namiesto toho máme tu tento štýl trojky programu predsedníctva, Eh, rotujúceho predsedníctva. kde existuje istá nekoherentnosť. Eh, nastal už čas, aby sme v skutku zlepšili legislatívu a fungovanie únie a Európska rada sa musí skutočne vysporiadať s dobrým spôsobom s riadením fungovania e, rád. Ja verím tomu, že nový parlament a že nová komisia sa bude snažiť e, zabezpečiť zahrnutie rady do formu- sformulovania budúceho e, programu práce. Ďakujem pekne. Ďakujem, Andriu. Teraz v mene kolegov zelených dostane slovo pán Janik Žado. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán podpredseda komisie, vážení kolegovia, rokovania o dohode o voľnom obchode z USA sú veľmi dôležitým výstupom práce komisie. E, všetci vieme, že je potrebné, aby sme rokovali o otázkach ochrany spotrebiteľov, práv investorov, ochrany e, mesa pred hormónmi a podobne. Tieto rokovania však nie sú dosť transparentné vo vzťahu k európskym občanom. Pán podpredseda, hovorili ste o demokracii, o komunite hodnot, ale ako to môžete budete hovoriť, keď v súčasnosti rada neumožňuje e, európskym občanom, aby uplatňovali svoj mandát e, a preto majú európske občania pocit, že Európska únia to je v podstate únia zastupujúca záujmy veľkých korporácií, čiže je potrebné, aby tie rokovania boli absolútne transparentné a aby európsky občania mali možnosť možnosť vidieť do toho, akým spôsobom rokujete. Ďakujem, európsky eh, konzervatívci. Pán eh, Čimanský, 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prvá úloha akejkoľvek Európskej komisie je eh, zhodnotenie, prehodnotenie európskej legislatívy z hľadiska jej konkurencie E, schopnosti. Je to tiež Európska únia, ktorá je zodpovedná v súčasnosti za znižovanie ekonomických aktivít Európanov. My skutočne musíme zredukovať byrokratické bremeno a administratívne bremena, e, ktorým čelia malé a stredné podniky. Skutočnosť, že uvoľníme trh so službami a digitálny trh, to prinesie množstvo úžisku. Potrebujeme nové regulácie, nové, novú legislatívu, ale vždy ju bude trebne, potrebné e, prehodnotiť, tak ako to e, e, navrhuje britská vláda a šesť ďalších vlád, je dôležité je ich zhodnotiť z hľadiska dopadu na konkurencie schopnosť Nepotrebujeme príliš veľa regulácií, ale to, čo potrebujeme, je predvídateľnosť. Predvídateľnosť pre investorov, najmä v kontexte e, dohody o voľnom obchode so Spojenými štátmi. Spoločný trh je jediným nástrojom proti kríze, ktorú máme a musíme ho naplniť v realite. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán Čimanský e, e, v mene skupiny Európy pre slobodu a demokraciu dostane slovo pán kolega Paxas. Pán predseda, kolegovia, budúci rok sa Európska únia bude musieť vyspredať s viacerými úlohami. Najväčšou z nich bude obnova trva udržateľného, inteligentného rastu a zníženie nezamestnanosti. Predpokladám, že ekonomický rast a vytváranie nových pracovník by malo byť najväčšou e, prioritou, ale treba sa zamerať predovšetkým na boj proti nezamestnosti mladých ľudí a na uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom. Navrhujem však, aby sme boli konkrétnejší v svojich činnostiach. Čo mám na mysli? E, dnes sa Európska únia snaží regulovať veľkosť uhoriek a banánov ak na veľkosti naozaj záleží, tak Európska únia by mala stanoviť minimálnu mzdu v Európskej únii. Minimálnu mzdu, ktorá by bola zaručená každému Európanovi. Môžeme kričať z každého rohu o potrebe posilniť jednotného trhu, ale jednotný trh nikdy nebude silný, keď takmer jedna petina Európanov žije pod hranicou chudoby Domnievam sa, že komisia by mala hľadať nové spôsoby a možnosti na podporu zamestnanosti mládeže v členských štátoch Z toho dôvodu môžeme podporovať a subvencovať zamestnávateľov, alebo môžeme znížiť zdanenie práce, alebo môžeme zaviesť rovnaké dane, e, napríklad znižiť dane pre tých, ktorí zamestnávajú ľudí mladších od 30 rokov. Ďakujem veľmi pekne, pán Paxos. A teraz e, posledný rečník, ktorý sa zúčastní rozpravy v mene e, poslancem pán Borkeža. Ďakujem. Je to skvelá rozprava po Lampeduze, ale napriek tomu musím povedať, že v tom programe na rok 2014 je toho veľmi málo a my potrebujeme skutočnú a okamžitú stratégiu e, po takej tragédii, aká sa odohrala v Lampeduze. A pokiaľ ide o bankový systém, mám jednoduchú e, otázku. Dúfa e, komisia, že tu povie niečo o skutočnej situácii v Nemecku? a o nemeckých bankách, e, pretože vieme, že pokiaľ ide o nemecké banky, tak sú tam produkty, ktoré sú schované, sú tam daňové raje. Vieme, že niektoré banky boli podporené štátnou pomocou a získali takúto finančnú injekciu, ale veľa prostriedkov je schovaných aj v daňových e, rajoch. A my tu potrebujeme väčšiu transparentnosť. Možno by sme sa mohli venovať aj tej téme. Hovorili sme o väčšej efektívnosti. Ale pozrite sa na Sardíniu a čo sa tam stalo, eh, aké záplave tam došlo. Nie sú tam eh, poriadne cesty, eh, nie sú tam takmer nejaké spôsoby, ako by komisia eh, mohla navštíviť Sardíniu. Sardínii sme sa spravili, ako keby to bola talianská kolónia. Myslím si, že Sardínia má pravdu, keď žiada svoju vlastnú nezávislosť. A takisto aj iné štáty sa správajú eh, k takýmto národom, malým národom, ako keby to boli ich kolónie. Sardinia potrebuje eh, hmatateľnú pomoc. Je potrebná zodpovednosť aj na politickej úrovni tu z, politick- eh, z Európskej parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Eh, došiel vám už čas na rozpravu a teraz sa vrátime k podpredsedovi komisie, ktorý bude reagovať na to, čo sa tu povedalo v mene rôznych politických skupín v parlamente. Teraz odozdávame slovo e, pánovi Ševčovičovi. Much, uh, e, Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel e, poďakovať tým členom, ktorí ocenili, ako závažnú prácu vykonala komisia pri príprave programu na rok 2014. Môžem vás uistiť, že sme vychádzali zo stoviek legislatívnych návrhov. Bolo potrebné, aby sme vybrali skutočne tie najvyššie priority, ktorých je 26. Dúfam, že to demonstruje našu snahu zamerať našu činnosť v posledných mesiacoch činnosti tohto parlamentu, aby sa zameral na tie návrhy, ktoré môžu priniesť najvyššiu pridanú hodnotu hodnotu pre EÚ a ktoré môžu najväčšmi prispieť k ekonomickému rastu a tvorbe zamestnanosti v Európe. Ako vidíte z našich príloh, po prvýkrát sme zahrnuli aj jednu e, časť týkajúcu sa programu REPIT, to je snaha o znižovanie administratívneho zaťaženia a takisto ste videli návrh nariadení alebo smerníc, ktoré my navrhujeme na zrušenie v nadchádzajúcom období. Komisia bude pracovať aj na tom. Pán Dab hovoril o potrebe lepšieho programovania do budúcnosti. Musím povedať, že jeho pripomienky do veľkej miery rezonujú s mojim vystúpením včera pred Európskou radou pre všeobecné záležitosti, lebo skutočne ide o implementáciu. a chceme byť účinnejší, pokiaľ ide o naše plánovanie, programovanie v súčinnosti s pracovnými skupinami rady, je potrebné, aby sme naše priority sledovali, či dosahovali viac menej rovnakou rýchlosťou. Oceňujem aj výzvu viacerých ministrov, že aby po ďalších európskych parlamentných voľbách si všetky tri inštitúcie sadli a posudili súčasný podpísaný rámec spolupráce medzi všetkými troma inštitúciami a aby sme do dohody zahrnuli spomenuli aj radu, čo by nám umožnilo efektívnejšie fungovať v budúcnosti. Môžem vás uistiť, že pre komisiu je veľmi dôležité aplikovanie komunitárnej metódy a to, aby sa e, úloha komisie takisto rešpektovala. Hovorilo sa tu o dôležitosti priemyselnej politiky. Chcel by som vás uistiť, že komisia vydá príslušné oznámenie, ako aj dôslednú analýzu e, v oblasti cien energií, pretože vidíme, že tieto sú veľmi dôležitým faktorom konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Preto by sme chceli tieto oznámenia vydať v rovnakom čase, aby sme mohli prijať primerané opatrenia. Pán Guerrero správne poukázal na to, že nezamestnanosť je kľúčovým problémom v EÚ. Vieme, že ak sa má riešiť účinne, potrebujeme robustnejší rast, Okrem toho musíme zohľadniť skutočnosť, že tvorba pracovných miest zvyčajne e, zaostáva 6 mesiacov až rok po e, ekonomickom raste. Preto to musí byť naša najvyššia priorita a budem robiť všetko, aby sme členské štáty motivovali na poskytovanie zabezpek pre mladých ľudí, pretože e, nezamestnanosť mladých je veľmi vysoká a od od 1. januára bude potrebné v tomto smere využívať potenciál, ktorý ponúka EÚ. E, takisto pánovi Paksasovi môžem odpovedať na otázku týkajúcu sa zdaňovania. Vo väčšine krajín existujú, pre väčšinu krajín existujú konkrétne odporúčania, ktorými radíme členským štátom, aby e, sa zamerali na zdaňovanie, ktoré nie je nadmerné, ale aby znižovali dane, pretože e, vysoké dane bránia e, e, pohybu pracovných síl aj tvorbe pracovných príležitostí a preto je potrebné daňovú politiku v tomto smere prispôsobiť. Ďakujem za pripomenutie dôležitosti administratívnej záťaže a povinnosti prijímať legislatívu len v tých oblastiach, kde existuje európska pridaná hodnota. Včera som ministrom povedal a napokon hovorili sme o tom už často aj v parlamente, že to musí byť spoločné úsilie a že pri znižovaní administratívneho zaťaženia je potrebné, aby o tom rokovali aj príslušní sociálni partnery, ale e, samozrejme my nemôžeme nejakým spôsobom e, okrašľovať e, tieto Ehm, opatrenia, ktoré by zvýšili ehm, administratívne zaťaženie. Vypracujeme hodnotiacu tabulku pre členské štáty v ktoré by mali odpovedať, aké kroky robia na znižovanie administratívnej záťaže na národnej úrovni a dúfame, že výsledkom bude zdravá konkurencia a že budeme môcť oznámiť dobrý pokrok, e, dúfame, do jedného roka. Pán Borgesi hovoril o tragédii v Lampeduse. Chcel by som povedať, že pracovná skupina pre stredozemie pracuje veľmi intenzívne a e, ich návrhy ďalších krokov boli predložené už začiatkom oktobra Samozrejme, hovorí sa o nich aj tu v parlamente, ale aj v rôznych e, konfiguráciách rady. A napokon, pokiaľ ide o rokovania medzi EÚ a Spojenými štátmi, my vieme, aké dôležité sú tieto rokovania, vieme, aké, akú potenciálnu cenu môže mať pridanie ďalších 190 miliónov biliónov eur k HDP EÚ. E, a, a ide tu o zriadovanie nových e, Ide tu o uplatňovanie noriem a stanovovanie priorít. Je to mimoriadne ambiciozná e, vec, ale tie priority sú tak stanovené, aby bol ten, e, bola dohoda čo najvýhodnejšia aj pre amerických, aj pre európskych občanov. Ďakujem pekne, pán eh, podpredseda. Ja na záver by som chcel povedať, že spolupráca s vami bola veľmi príjemná a pán podpredseda spomenul budúce voľby a vždy, keď eh, samozrejme dochádza k voľbám tohto charakteru, tak eh, máme nejakého ministra, ktorý, alebo komisárov, ktorí sa stanú poslancami a naopak niekto možno z poslancov sa dostane do komisie a myslím si, že práve takéto posuny nám umožnia naučiť sa veľa vecí a spolupracovať ďalej, vyvíjať rovnaký entuziasmus, aký, aké mu bolo doposiaľ, aby sme skutočne využili metódu, komunitárnu metódu, ktorá je základom nášho procesu. Takže ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Končím túto rozpravu. Nie, tu nemáme Procedurálna otázka, nech sa páči. E, veľmi stručne. To je faktická pripomienka, pán predseda, lebo pán podpredseda komisie e, hovorí o spolupráci medzi komisiou a parlamentom. Ja by som sa chcel spýtať na transparentnosť rokovaní, na to mi však neodpovedal. A my e, si želáme, aby komisia odpovedala na otázky demokratického zhromaždenia. Pán Žado, pán podpredseda komisie odpovedal tak, ako to považoval za vhodné a my samozrejme všetci máme svoje právo rozmýšľať alebo byť spokojní alebo menej spokojní s odpoveďou pána podpredsedu komisie. Chcem vám teraz povedať, ako budeme pokračovať. E, prerušíme teraz našu schôdzu a formálne e, bude až o 12.30 pokračovať hlasovaním, ale o 12.00 očakávam, že všetci budeme prítomní pretože budeme mať slávnostné udelenie Sacharovovej ceny. E, chcete sa, máte faktickú pripomienku? E, pán podpredseda, e, chcem vás požiadať, keďže si pripomíname, pri E, prípad Vukovaru máme v ga- hore v galerii veteránov z Chorvátska a rada by som ich pozdravila. Čiže keby sme ich mohli pozdraviť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa a e, naša priateľka, ako iste viete, že ja som bol vo Vukovare už niekoľkokrát. A, keď e, sme e, otvárali e, túto inš, inštitúciu a slávnostne dom, čiže mám e, veľmi hlboký vzťah k, k Vukovaru, preto e, som veľmi pohnutý a som veľmi rád, že môžem predsedať práve e, na tejto rozprave s prítomnosťou takých vážených hostí. Takže teraz prerušujem schôdzu až do 12, respektíve 12.30 a zostali nám ešte potom e, dve otázky. Takže ďakujem pekne.